Milí kolegovia, dámy a páni, poprosím o kľud. Ďakujem, že ste prišli v takom hojnom počte. Myslím, že budúce stretnutie rozpočtového výboru by sa malo usporiadať v hemicykle. Neviem, či máme čoraz viacej členov nášho výboru alebo čoraz viac divákov. V každom prípade vítajte všetci pod podmienkou, že tu bude kľud, teda s výnimkou toho, komu dám slovo. Momentálne som si dal slovo iba sám sebe, takže najskôr by som chcel sa ospravedlniť členom výboru a aj tým ostatným za tento oneskorený začiatok. Vzhľadom na naliehavosť politickej dohody, ktoré sme museli nájsť. Je to na programe nášho programu. Je to teda na programe našej schôdze, pardon. Mali sme stretnutie koordinátorov, aby sme zjednodušili e, potom ten, to ďalšie pokračovanie schôdze. Poprosím o ticho, pretože dám vyprázdniť inak sálu. a rozhodnem o tom celkom sám, pretože tak to bude rýchlejšie. Vidím, že teraz musíme vyriešiť veľmi dôležité problémy v priebehu jednej hodiny, čiže pôjdeme veľmi rýchlo. Prijatie programu schôdze. Všetci súhlasia? Nie. Pán Silvestýris má pripomienku? Nie. Chcela som len vám poďakovať za to, čo ste povedali včera. Chcela som využiť tú príležitosť teraz. Viem, že musíme začať rýchlo pracovať, ale chcela som vám poďakovať vám a všetkým kolegom v mene Talianska. Ďakujem pekne. Ďakujem, Barbara. Áno. Za kvôli mobilizácii soli- fondu Solidarity v prospech našich talianských priateľov, ktorých postihla tragédia v Abruzo. To riešenie, ktoré sme našli, e, spočívajúce v prijatí správy Reimera Bögeho, tak, aby sa vyslal okamžite politický signál, že toto bolo dobré riešenie ktorú, ktoré naši talianskí priatelia potrebujú, rešpektujúc rozpočtové postupy, podľa ktorých máme právo na preklad a tiež povinnosť, aby Rada ministrov sa vyslovila pred parlamentom v pléne, čiže náš rozpočtový výbor napredoval veľmi rýchlo pod tlakom našich talianských partnerov, ale predbehli sme radu a teda rada sa musí vysloviť pred plénom, to bude to budúce plénum. K programu teda všetci súhlasia. Oznámenia predsedu nemám čo oznámiť, tak toto bude rýchlejšie. Môžeme prejsť k bodu číslo 3. Musíme prijať návrh uznesenia, ktoré nám predkladá pán Šurian s niektorými pozmenujúcimi návrhmi. Poznáte pravidlá hry týchto uzneseniach. Strávili sme 3 dni a 3 noci diskusiou o návrhu rozpočtu na rok 2010, čiže teraz už diskutovať nebudeme. O pozmeňujúcich návrhoch sa diskutovať nebude. Dávam na hlasovanie, dám na hlasovanie jednotlivé pozmeňujúce návrhy. Ja vždy budem hovoriť o tom, aké je stanovisko spravodajcu, ale samozrejme, ešte raz poprosím o kľud, samozrejme, ak výnimočne na, e, autor e, návrhu chce vyjadriť návrh, ktorý môže sa zdať zvláštny, alebo ak sa chce ujať slova, tento spravodajca, tak to môže urobiť. Takže najskôr prejdeme na správu pána Šuriana, potom správa Vladimíra Maňku. Všetci máte hlasovacie zoznamy. E, všetci máte hlasovacie zoznamy EPP. Môžete využiť možno aj nejaké iné. Odsek 3, pozmeňujúci návrh číslo 1 známeho autora, spravodajca je za, kto je za? Ďakujem, proti? Salvador je proti, ale inak je to jednohlasné, takže pozmeňujúci návrh číslo 2 odpadáva. Pozmeňujúci návrh číslo 3 je stiahnutý. Odsek 8, tu je e, kompromis spravodajcu. A samozrejme, že spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa niekto? Nikto? Nasledujúce pozmeňujúce návrhy sú tým pádom pokryté s výnimkou pozmeňujúceho návrhu číslo 4 pána Ferma a Balcányho, ktorí by tam chceli prida- pridať social dialogue end. Je to tak? V poriadku? Myslel som si, že je to pokryté. Vy to považujete za pokryté. A ak pán Ferm si myslí, že je to pokryté, tak je to tak. Mysliaci zelený, že pozmeňujúci návrh číslo 5 je pokrytý tiež. Salvador si myslí, že aj 6 je pokrytá. Takže môžeme prejsť k odseku 9. Pozmeňujúci návrh číslo 7 pána Fermého spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Takže zamieta sa. 8, Juta, navrh Juty, kto za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa niekto? Nikto? Jeden. Člen sa zdržal, James Ellis. E, ďakujem vám v mene Juty, ktorá tu nemôže byť, pretože oslavuje so svojou rodinou svoje narodeniny. Takže blahoželáme Jute, objímame ju týmto a jej návrh prešiel. Odsek číslo 10, si návrh číslo 9 pána Olbrichta, spravodajca je proti. Kto je za? Vľavo. Kto je proti? Vpravo. Čiže rovnaká väčšina. Zamietame. Zamieta sa. Poz- odsek 10, no, v novom znení. si návrh číslo 10, pána Fermoha Balsaniho, spravodajca je za. Kto je za? Proti? Nikto. Kto sa zdržal? Nikto. Prijatý. Pozmeňte si návrh číslo 11 pána Fermeho Bazanyho. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Návrh je prijatý. Pozmeňte si návrh číslo 12, tí istí autory. Ale je tu ústny pozmeňujúci návrh pána Ferma, aby sa nahladila rada E, členskými krajinami. Kto je za túto zmenu? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Prijatý. Návrh číslo 13, tí istí autory, spravodajca je za. Kto je za? Proti? Jeden proti. Zdržal sa niekto? Návrh je prijatý. 14, tí istí autory. Tentokrát je spravodajca proti. Kto je za? Proti? Väčšina napravo? Nie. Musíme hlasovať. Ani ja nemám zo sebou svoju kartičku, takže musíme počítať. To je strašné. Budeme počítať. Takže kto je za? Kto je za? tým. Dobre, takže ruky dolu. Teraz kto je proti, zdvihnite ruky. Jeden hlas tu máme navyše. Takže ja nehlasujem a výsledok je aký? 16-16. 19-16. Určite. Dobre. Takže tentokrát to, s tým súhlasím, ale viacej mi vyhovuje to elektronické hlasovanie. Takže to bola 14, tá je prijatá. 15, návrh Juty Hawk, spravodajca je za. Ďakujem. Teda tí, ktorí sú za, kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto? Návrh je prijatý. 16 odpadáva. 17. Pani Jegle. Pán Ferm sa chce ujať slova. Mám otázku na pani Jegle, ak je tu, alebo niekto by mohol vysvetliť jej pozmeňujúci návrh, pretože to, čo on, ona hovorí v Nemčine a v Angličtine, ako to ja chápem, ona chce rozšíriť rozsah týchto opatrení. Znamená to, že chce aby sa to týkalo nielen na mlieko a ovocie pre školy, ale aj na iné produkty to rozšíriť. V tom prípade by som bol proti, ak by chcela len navýšiť to mlieko a ovocie, tak to je v poriadku, ale ak chce rozšíriť rozsah, napríklad na chlieba hamburgery, tak v tom prípade by sme boli skôr proti. Bohužiaľ, e, pán predseda hovorí bez mikrofónu, takže ho nepočujeme. Pán Šurian? Uh, ja to chápem tak, že sa to týka mlieka a ovocia pre školy. Čaže, čiže znenie je exempligácia. Napríklad je trochu iné, ale nič iné tam nie je. Takže možno ak by to bolo Mohli by sme v takom prípade e, vymazať e, slova, rozšíriť rozsah, pretože rozšíriť rozsah pre mňa znamená rozšíriť to na iné produkty a mali by sme tam nechať iba to slovo increase, teda navýšiť. Dobre, hovorí pán predseda. Pani Egle tu nie je, takže ak súhlasíte, spravodajca súhlasí, takže tento kompromis predkladám s tým, že táto distribúcia produktov sa nebude rozširovať na hamburgery a geneticky modifikované potraviny. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa niekto? Čiže návrh je v tejto podobe prijatý. Pán Gariga. Ďakujem, pán predseda. Poprosím vás, spočítajte ešte raz, koľko tu máme poslancov z EPP. Myslím, že ste počítali aj bývalých členov EPP medzi členov EPP. Podľa mňa to bolo zle spočítané. <laughs> Hélas, le cœur de James est resté. Takže Jamesova srdce zostávala v EPP. Britská politika je komplikovanejšia už ako tá talianská, takže to bude platiť aj do budúceho hlasovania. No a teraz sme pri 17. No a teraz následuje 18. pána Ferma S ako, ako pri, pridanie. To je za, proti, prijatý. Pozmenujúci návrh odseku 18, návrh číslo 20 pána Ferma a tam je pripojenie plne rešpektujúc e, základné ľudské práva. Spravodajca je za, kto je za, kto je proti? Ďakujem. Zdržal sa. Návrh číslo 20 je prijatý. 19. Salvadora je kompatibilný s 20. Nie je proti ľudským právam, teda kto je za, spravodajca je za. Čiže kto je za? Ďakujem. Proti? Ľavica je proti, ale je izolovaná menšine. Takže 19 je mm, prijatá. V oceku 20 pozmení si na číslo 21 pána Ferma Bladonyho, ktorý žiada hlasovanie po častiach k slovám expanded and. Dávam teda najskôr hlasovať eh, o texte oceku 20 bez slov expanded and. Spravodajca je za, kto je za? Väčšina, kto je proti? menšina, zdržal sa niekto, prijatý. A tieto slova dávam o nich hlasovať. Expanded N, kto je za? Ďakujem. Proti? Veľči, veľká väčšina, čiže tieto slova vymažeme. Pozmení sa návrh číslo 22 pána Lamasúra, spravodajca je kompatibilný s 21, spravodajca je za, kto je za? Proti? To nebolo veľ, veľmi optimistické. Čiže kto je... Tak ho stiahujem. Týmto sa vyhnem porážke tou malou väčšinou, vysvetľujú, že ten bol VPP, teraz už nie je a podobne, ale nechcem, aby v novinách sa písalo, že predseda Kobu e, má nejaké problémy vo svojom výbore. E, Takže 23, Ferm Balzany, pán Ferm. Inšpirovaný eh, pánom predsedom tiež stiahujem. Takže som za ten ďalší návrh pani Haug. Eh, Ale spravodaj sa je proti. Kto je za 24? -ku? Ďakujem. Musíme počítať, musíme to teda spočítať. Kto je proti? Trináct. Šestnáct na trinásť. talianskej delegácii sú nejaké problémy, nech si to vyriešia. Návrh je prijatý. V odseku 23 máme kompromis B. Spravodajcu, kto je za tento kompromis? Spravodajca pracuje veľmi intenzívne, takže kto je za? Takmer všetci. Kto je proti? Kto sa odváži byť proti? Nie. Dobre, takže nám je prijatý. V novom odseku 23 máme pozmeňujúci návrh číslo 25, ale ten je pokrytý kompromisom spravodajcu. Helga, je to tak? 25 je pokrytá, áno. To isté platí aj pre 26. -ku. To isté sa týka 27. -ky. K 25 je tam pozmenujúci návrh číslo 28. Sur, spravodajca je za. Kto je za? Áno, to sa mi páči. Kto je proti? Má to taký osobný ráz, tom menšina je proti, takže Pozmeňujúci návrh je prijatý. K odseku 26 pozmeňujúci návrh číslo 29 pána Ferma, spravodajca je proti, kto je za? Naľavo taká menšina, kto je proti? Veľká strana napravo a takisto aj zelený. Takže 29 sa zamieta. na číslo 30. Kto je za? Spravodajca je za. Ďakujem. Kto je proti? Zelený. To je logické. Ale je ich menšina, takže 30 je prijatá. Autor sa teší. Návrh číslo 31, odsek 26 eh, v novom znení. Hanglu Jensen. Spravodajca je za. Kto je za? Veľká väčšina proti. Nikto. Zdržal sa niekto. Návrh je prijatý. 32 ferm ako doplnenie. Spravodajca je za. Kto je za? An addition. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Nikto. Takže návrh je prijatý. Odseku 29. Naši liberáli a demokrati požiadali o hlasovanie v dvoch častiach. Spravodajca je za obe časti. Prvá časť is worried about as in, až do in general. Všetci vidíme, o čo sa jedná. Kto je za prvú časť? Ďakujem. Kto je proti? Zelený a pani Vertman. Takže väčšina je za. Takže táto časť je prijatá. As decided až do those question in due time. Kto je za druhú časť? Proti? Myslím, že musíme počítať. Takže za druhú časť. Kto je za druhú časť, dvihnite ruku. Overíme si, či tu nie je príliš veľa zastupcov EPP. Sedemnáct za. Kto je proti? v druhej časti. Devätnásť. Čiže zamieta sa. Prvá časť je prijatá, druhá sa zamieta. Pozmenujúci návrh pána ho tým pádom odpadá? Áno. Dobre, takže 33 odpadá, v odseku 32, návrh 34, e, Ferm Balzany, e, spravodajca proti, kto je za? Ďakujem, proti. Liberáli sa nám dostali napravo, väčšina je proti, zamieta sa. Ďakujem. Teraz prejdeme k hlasovaniu, k stanoviskám všetkých e, výborov. Et donc, conformément à la tradition, a v súlade s tradíciou vás požiadam, aby sa hlasovalo bloc. Toto hlasovanie, hovorím to e, pod ohľadom nášho spravodajcu, brali sme do úvahy všetky stanoviská iných parlamentných výborov preskúmali sme všetky pozmeňujúce návrhy, niektoré boli schválené, niektoré nie. A brali sme do úvahy aj komentáre vrátane tých, ktorí sú návrhov stanovisk, e, o ktorých sme hlasovali. Čiže s týmto upresnením, kto je za takéto hlasovanie amblok. Ďakujem. Proti. Jeden je proti. Zdržal sa niekto? Nikto? Čiže tým pádom sme rozhodli. Konečné hlasovanie k uzneseniam takto zmeneným a doplneným, kto je za, proti, proti. Nikto nie je proti uzneseniu? Áno. Pán Portaš? zdržal sa niekto? Nikto? Ďakujem vám. Tým pádom sme to schválili a blahoželáme spravodajcovi ktorý teraz bude brániť toto stanovisko v našom mene v pléne. Prejdeme teraz k... Áno, James? Uh, ask... Mám jednu otázočku na správodajcu, pokiaľ ide o toto hlasovanie o uznesení. Pokryli sme v našom hlasovaní, prosím pekne, náš prístup k revízii, ktorú očakávame od komisie. Si si spomínate, že vo vypočutí sme nuansovane vyjadrili potrebu, aby komisia mala nejakú revíziu v strednom období. Je to pokryté, alebo to ešte nie je pokryté týmto našim hlasovaním? Monsieur le rapporteur. Pán spravodajca. My sme teraz prediskutovali a vyjadrili sme naše stanovisko k rozpočtu 2010 a k ničomu inému. Takže revízia je iná kapitola, netýka sa budúcoročného rozpočtu, ale celého obdobia. A to vôbec nebolo teda prepojené s tým, o čom sme my hlasovali. En fait... V poriadku. Revízia sa urobí eh, v rámci Lisabonskej zmluvy, v rámci inštitucionálneho rámca a teda pravdepodobne sa budeme musieť veľmi rýchlo vyjadriť k tomu, čo si želáme v oblasti stredodnobej revízie. A určite to bude jeden z bodov, ktorý sa preskúma e, v budúcom zmierovacom konaní počas trialógu. A James má pravdu, že pripomína, že sme položili niektoré veľmi presné otázky nášmu novému komisárovi pánovi Šemetovi a musíme teda tieto otázky e, vyriešiť. Teraz prejdeme k návrhu uzneseniu pána Maňku a tu takisto vymenujem všetky návrhy, jeden po druhom. Všetci máte svoje hlasovacie zoznamy, takže v odseku 4 návrh číslo 2 pána Fernanc. Fernanca, spravodajca za, kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Návrh je prijatý. V odseku číslo 5 pozmením si návrh číslo 3 spravodajcu, ktorý je za, kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Držal sa niekto prijatý. Ocek 6, návrh číslo 4 spravodajcu. Kto je za? No, ďakujem. Proti? Nikto. Návrh je prijatý. Oceku 8, nové znenie, je ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu. Máme text tohto ústneho návrhu. Áno, všetci ste sa s ním oboznámili. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa nikto? Nikto. Návrh je prijatý. Odseku 13, návrh číslo 5 pána Fernandca. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto? Návrh je prijatý. Odsek číslo 14, pozmeňujúci návrh číslo 6, ten istý autor, spravodajca je za, kto je za? Ďakujem. Proti? Jeden je proti. Zdržal sa niekto? Jeden sa zdržal. Návrh je prijatý. Teraz e, tu máme prvý kompromis A. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa niekto? Nikto. Návrh je prijatý a pokrýva odsek 14. Nie. Nie. E, pokrýva návrh číslo 7, ale prečo sme tam napísali e, originál 14? Odsek 14 už bol zmenený a doplnený, čiže musíme zabezpečiť, aby, aby návrh číslo 6 pána Fernáca bol kompatibilný s kompromisom A. V odseku 14 nové znenie Návrh 7 odpadáva. Návrh 8, odsek 16, teda ďalší od, náš návrh. Spravdajca je za. Kto je za? Iba EPP. Kto je proti? Všetci ostatní. Takže porazený pán Fernández je porazený. Zamieta sa tento návrh. V oceku 20 eh, návrh 9 spravodajcu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Jeden proti. Zdržal sa niekto? Návrh je prijatý. Odsek 22. Návrh číslo 10 pána Fernanca, teda podporený spravodajcom. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Návrh je prijatý. Poznámka po odseku 23, e, návrh číslo 11, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti. Jeden je proti. Návrh je prijatý. Odsek 25. Návrh. Tam máme oddelené hlasovanie. Návrh číslo 12 pana Fernanda. Prvá časť. Believes až po legislative work. Správodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti. Pán Belder, ďakujem. Zdržal sa niekto? Jeden sa zdržala druhá časť, ktorá ide od acknowledges až po legislative work. Spravodajca je za. Kto je za? Ja som sledoval hlasovací zoznam EPP. Spravodajca je proti. Kto je za? Takže EPP je za. Kto je proti? Áno, proti je viac hlasov. Takže návrh sa zamieta. Prejdeme k odseku číslo 25, nové znenie, návrh číslo 13 pana Fernanca. Bude sa hlasovať v prípade, že sa príjme druhá časť. Odpadáva, prepačte. Čiže odpadáva pozmeňujúci návrh číslo 14, odseko 29, nové znenie pána Ferma, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Niekto? Držal sa niekto, návrh je prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 15. Spravodajca je za. Kto je za? Áno, Salvador bojazlivo zdvíha ruku. Kto je proti? Nikto? Držal sa niekto? Návrh je prijatý, ďakujem vám. Ah, návrh číslo 1, ten istý autor, kto je, je za, kto je za, ďakujem, proti, nikto, držal sa. Návrh je prijatý. <clears throat> Takže rovnakým postupom navrhujem aby sme to zobrali unblock, všetky pozmienujúce návrhy a stanoviská, ktoré sme vzali do úvahy v tomto hlasovaní, tak ako to bolo v prípade návrhu rozpočtu pána Šuriana. Inta. Medzinárodný obchod a petície. Tie sú pokryté týmto uznesením. Čiže kto je za unblock aby sa brali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy. Ďakujem, kto je proti, nikto, zdržal sa niekto, nikto. Čiže tým pádom sme rozhodli. A teraz eh, budeme hlasovať o uznesení Maňka tak, ako bolo zmenený. Kto je za? Ďakujem. Proti? Jeden proti. Zdržal sa? Nikto sa nezdržal. Ďakujem vám. A teda veľkou väčšinou Blahoželáme pánovi Maňkovi. A vítame aj pána Kombendita. Ľutujeme, že musí tak skoro odísť. Ale vždy nám jeho prítomnosť je veľmi prospešná. Milí kolegovia, posledný bod nášho programu predtým, ako odídeme na víkend. Ťažký problém akvizície alebo projektu akvizície. To je iniciatíva nášho predsedníctva akvizície budovy TREV 1. Toto je téma, o ktorej sme hovorili na schôdzi koordinátorov a po tomto stretnutí koordinátorov by som chcel rozpočtovému výboru predložiť následujúci návrh eh, za absencie nášho spravodajcu, pána Bokroša ktorý intenzívne na tejto téme pracoval. Spomínate si, že sme mali výmenu názorov k tomuto projektu minulý pondelok a spravodajcu a spravodajca a niektorí z vás tiež mali kontakty s Vidalom Kvadrasom, ktorý je podpredsedou povereným e, politikou nehnuteľnosti. Na nešťastie pán Bokroš mm, nemohol prísť dnes po poludní a požiadal ma, aby som ho zastúpil. Má taký, taký, takú stručnú poznámku alebo také memo, ktoré bolo uh, rozoslané všetkým spravodajcom a neskôr všetkým členom rozpočtového výboru a tu sa odporúča negatívne stanovisko. Pripomínam ten kontext najskôr správneho hľadiska vždy, keď jedna z inštitúcií, či je to parlament alebo nejaká iná inštitúcia, má takýto projekt v oblasti realit, ktorý znamená, že tam budú značné výdavky, tak rozpočtový výbor je informovaný a rozhodne sa, či vydá alebo nevydá stanovisko. Spomínate si, že v júli sme rozhodli, že vydáme takéto stanovisko a keďže sa toto týka e, viacero desiatok miliónov eur, ak teda sa takto rozhodneme, tak vnútorný poriadok v článku, teda finančné, finančné nariadenie 179 odsek 3 hovorí, že musíme vydať stanovisko do 14 dní. Čiže my sme už za touto lehotou, ale máme tu polahčujúce okolnosti, keďže táto téma bola na programe minulý týždeň a minulý týždeň sme 3 dni a 3 noci hlasovali o 1200 návrhoch, e, ktoré sa týkali rozpočtu a na, počas tej tretej noci, keď som navrhol, aby sme pokračovali, tak e, pán Levandovský vyjadrujúc želanie e, všetkých členov výboru navrhol, aby sme prerušili prácu, pretože sme boli úplne vyčerpaní. Takže uh, trošku sme uh, tú lehotu prešvihli, ale toto nie je to najdôležitejšie, pretože v podstate najdôležitejšie v tejto veci nie je ten právny aspekt, ale politický aspekt. No a teda predsedníctvo čaká na naše stanovisko. Teraz musíme vydať stanovisko veľmi rýchlo, dnes, pretože naše budúce stretnutie bude až o dva týždne a posledné stretnutie pre rozhodnutie buď pozitívne alebo negatívne medzi predsedníctvom parlamentu a tým predávajúcim bude na budúci týždeň a predsedníctvo viackrát žiadalo oddelenie tejto lehoty, čiže my sa musíme vyjadriť. Spravodajca, ktorého pracovný dokument vyjadruje jeho pocit a jeho odporúčania, ktorý sme dostali, ktorý ste si prečítali. Tu sa hovorí, že nemá informácie, ktoré by stačili, ktoré by boli dostatočne presné, aby sme odporúčili pozitívne stanovisko, čiže ide až tak ďaleko, že odporúča negatívne stanovisko. Po tom, čo sme o tom dlho diskutovali na schôdzi koordinátorov, ja som teda hovorcom spravodajcu, ale ako predseda rozpočtového výboru navrhujem odlišné riešenie a síce, že budeme hľadať riešenie umožňujúce rozpočtovému výboru <clears throat> maximálne záruky o podmienkach, ktoré si vyžadujú definitívnu zelenú bez toho, že by sme predsedníctvu bránili v pokračovaní rokovaní alebo v prípade ich ukončení. Prečo? Lebo ak vydáme negatívne stanovisko, tak e, budeme mať dilemu. Právne toto stanovisko nie je záväzné, nie je záväzné pre predsedníctvo. Predsedníctvo môže rozhodnúť inak. A v tom prípade to znamená, že stanovisko rozpočtového výboru nie je brané e, do úvahy. Alebo, čo si skôr myslím, predsedníctvo sa neodváži postupovať takto, zastaví sa a my teda stratíme realitnú príležitosť. Mm, chápeme, prečo predsedníctvo táto príležitosť láka vzhľadom na blízkosť budovy, je to úplne blízko existujúceho sídla parlamentu, vzhľadom na rozpočtovú príležitosť. V rozpočte 2009 máme prostriedky na finančné pokrytie tejto e, akvizície. Máme tam 22 miliónov eur na e, na e, splatenie tých prác, ktoré boli urobené na luxemburskej stanici a ďalšie prostriedky, ktoré sú disponibilné v rámci e, toho zberného procesu. Čiže je tu príležitosť na realitnom trhu a tiež aj rozpočtová príležitosť. No a teda, ak predsedníctvo sa zastaví, tak bude jasné, že my budeme tí, ktorí zabranili parlamentu využiť túto príležitosť. Je jasné, že keď ešte nemáme dostatočne detálne informácie o, vývoju, o vývoji potrieb v budúcnosti, určite tieto potreby tu budú zmena postavenia členov parlamentu, asistentov štatútu, Lisabonská zmluva, nový prvok od minulého týždňa, ktorý parlamentu dáva nové kompetencie a e, bude si to vyžadovať nové nábory e, v oblasti, kde doteraz expertiza parlamentu nestačila, no a tiež rozšírenie, budúce rozšírenie, aj keď e, bude v malej miere v budúcich rokoch, Chorvátsko samotné Ehm, predsedníctvo samozrejme ehm, nemôžeme spochybňovať jeho rozhodnutia. Ďalšie krajiny na Balkáne, to je taká ďaleko siahlejšia budúcnosť, ale v tejto hypotéze rozpočtový výbor bude zodpovedný za to, že zabránil tej, využitiu tejto realitnej príležitosti. V každom prípade budeme potrebovať dostatočné priestory a to veľmi rýchlo, teda o 2-3 roky. Ak sa nekúpi TREV 1, tak e, budú tu určite iné realitné operácie alebo projekty, buď nákup alebo prenájom a to riešenie bude možno drahšie. Takže preto, aby sme sa vyli tejto dileme s koordinátormi, uvažujeme o inom riešení, a to by som ilustroval tým, že to porovnám e, so semaforom. A síce, že nedáme červenú, ani, ani zelenú, ale oranžovú. Takže to sa dá inak vysvetľovať v jednotlivých krajín, teda teda e, spôsob alebo význam oranžového svetla. Keď na juhu je oranžová, tak e, vodič zrýchli. Na severe, keď je oranžová, tak vodič sa zastaví. E, uvidíme, čím sa inšpiruje predsedníctvo, ale myšlienka je následovná. Máme ďalšie stretnutie, ktoré je záväzné, kde musíme prijať rozhodnutie. Teda bude to ďalšie stretnutie a tým je prevod z rozpočtového hľadiska nevyhnutný, aj z právneho hľadiska nevyhnutný, aby sa financoval táto operácia. Čiže máme prostriedky, ale nie sú v správnom riadku. Tento presun bude možný len vtedy, ak príjmeme rozhodnutie o niekoľko týždňov. Čiže myšlienka je taká, aby rozpočtový výbor vyzval svojho zástupcu, predsedu, aby odpovedal predsedovi parlamentu, ktorý ma o to požiadal mene predsedníctva, aby sme povedali, že rozpočtový výbor e, preskúmal pardon, v rámci príslušného článku to, že nie sme proti pokračovaniu celého procesu, čiže ne, nedávame pozitívne stanovisko ani negatívne. My povieme dobre, nech to pokračuje. Chápeme, že je tu príležitosť a že v rámci hlasovania tak e, vlastne predsedníctvo hodnotí, aké sú potreby, aké sú príležitosti. Vy ste začali tento proces, my proti nemu nie sme. Nie sme proti tomu, aby rokovania, ktoré ste začali, pokračovali, ale oznamujeme vám vopred, že keď budeme skúmať presun, tak náš súhlas o presune bude podliehať nasledovným podmienkam a v podmienkach eh, potom mm, budeme hovoriť o tých prvkov, ktoré sú v dokumente pána Bokroša a síce hodnotenie, ktoré je oveľa detailnejšie, eh, pokiaľ ide o výpočet ceny, porovnanie s cenami realít, ktoré dnes platia v Bruseli e, z dôvodu teda z ekonomického kontextu a finančnej a realitnej krízy, e, porovnanie s výhodami teda nákupu alebo prenajmu, budeme brať do úvahy aj stratégiu zo strednodobého hľadiska v oblasti realít, O tu žiadame už niekoľko mesiacov, už viacero mesiacov to máme prisľúbené. Hovorí sa nám, že bude prijatá na budúcom stretnutí predsedníctva, ale momentálne ju nemáme. Potrebujeme tiež viac podrobností k obsahu potrieb pre aké služby, pre aké oddelenia, koľko osôb a ako je tam daný časový harmonogram, pretože rozšírenie, tam je Lisabona, ďalšie prvky, no a potom aké opatrenia budú platiť pre tento e, personál, aký, aký, aký je tam, aké sú tam priestorové potreby, či sa dá lepšie využiť existujúci priestor. Jeden z vás spomínal, že tieto priestory nie sú úplne najefektívnejšie využívané. A potom ešte ďalšia podmienka, ktorú treba pripomenúť, že keď sa bude skúmať e, rozpočet 2010 aj prostredníctvom uznesenia, ktoré sme prijali k návrhu pána Maňku, a pravdepodobne e, to bude prijaté aj v plene o dva týždne. My sme tu formulovali určité návrhy alebo žiadosti k navýšeniu prostriedkov k dispozícii členov a skupín a že potrebujeme presne vedieť, ako predsedníctvo chce uspokojiť tie žiadosti. Lisabonská zmluva z nás robí skutočného zákonodarcu, Potrebujeme prostriedky, aby sme plne využívali tieto právomoci. Zákonodárcu momentálne to tak nie je a predsedníctvo si myslí, že uspokojenie tých mm, potrieb v oblasti realít má prioritu, ale my nechceme, aby to bolo priamo alebo nepriamo na úkor našich potrieb členov parlamentu. tu teraz nadvezujem na tú požiadavku pána Ferma. Toto sa musí odzrkadliť tak, aby to bolo jasné pre predsedníctvo, že môže pokračovať v tých rokovaniach, ale že my si vyhradzujeme možnosť konečného posúdenia vtedy, keď dostaneme všetky podrobnosti, podrobné reakcie na to, čo žiadame. Takže takáto je predstava, na ktorej sme pracovali s koordinátormi a toto vám predkladám. V prípade, že rozpočtový výbor to akceptuje, tak e, začnem na tomto základe pripravovať návrh listu alebo odpovede predsedovi parlamentu to predložím koordinátorom a potom mm, uvidíme, či to schvália. Mám tu dve žiadosti o slovo. O slovo pán Ferm a pani Duran. Začneme pánom Fermom. Thanks, Ďakujem, pán predseda. Naozaj ste nám vynikajúco vysvetlili, ako prebiehala diskusia v kruhu koordinátorov. Len chcem zvorazniť niektoré body, pretože tá diskusia bola naozaj veľmi dlhá, veľmi detailná aj u nás v skupine. Chcem povedať, že nejde iba o, intern, o internú otázku Európskeho parlamentu, nejde iba o diskusiu medzi našim výborom a predsedníctvom, nie ide o vzťah medzi Európskou úniou a e, našimi, medzi e, Európskou úniou a našimi občanmi. Musíme mať na zreteli záujmy našich daňových poplatníkov. To je mimoriadne dôležité. Momentálna situácia je taká, že potrebujeme hĺbšiu analýzu stratégie v oblasti budov predtým, než príjmeme rozhodnutie. Je to teraz úplne iná mm, situácia než pred pár rokmi, kedy sme dali prioritu nákupu budov pred e, nájmom. A situácia je úplne iná, ceny pôjdu dole, sú tu aj ďalšie možnosti e, nájmu, ktoré podľa mňa je potrebné zvážiť. V každom prípade sme ochotní túto myšlienku um, semaforu podporiť. Ja by som samozrejme preferoval červenú, ale kľudne pôjdeme to vašou navrhovanou cestou. Ale iba za predpokladu, že budeme mať jasnú, jasné riešenie, jasnú stratégiu. Uh, a musíme jasne povedať predsedníctvu, že keď nebudú naše otázky všetky plne zodpovedané, keď nebudú vykorenené všetky eh, naše obavy, tak budeme hlasovať proti rozpočtovému transferu. To musíme takto jasne povedať. Že nebudeme akceptovať takéto rukojemníctvo že nás budú nútiť vstúpiť do nejakého procesu, z ktorého neexistuje žiadna úniková stratégia. Ak nebudeme mať nejaké uspokojivé odpovede, tak budeme hlasovať proti tomuto rozpočtovému transferu. Toto musíme jasne predsedníctvu povedať. Ale áno, ten semafor, s tým súhlasíme, oranžová. Eh, Ďakujeme Goranovi, pani Durán. Áno, ďakujem, pán predseda. Eh, ja som trošku schizofrenická, pretože som členkou tohto výboru, ale aj podpredsedníčkou a teda členkou predsedníctva a mali sme eh, dva dní, keď sme hovorili o, eh, o budovách s kolegom Kvadrasom, o stratégii v oblasti budov a v skutočnosti, že sme privilegovali skôr stratégiu nákupov budov. A myslím si, že riešenie, ktoré navrhujete, pán predseda, s koordinátormi, ide dobrým smerom. Ja ju chcem podporiť. E, som skôr z juhu, či som z Belgicka, som z juhu Belgicka a teda tá interpretácia zelenej, e, oranžovej alebo červenej, ja chápem e, tieto potreby a kolega Fidar, Vidal Quadras určite rád príde a vysvetlí túto stratégiu vrátanie otázky krízy, blízkosti budovy, veľmi dôležitej otázky, na ktorej pracujem a síce e, ekologické riadenie budovy. To nie je len ekologická, ale aj finančná otázka. Keď sme vlastníkom a chceme mať inteligentné riadenie energetickej spotreby, všetky toky, všetky náklady a výdavky, viete, že cena ropy sa určite zasa zvýši, zvýši. Je veľmi dôležité, že keď sme vlastníkom, tak politika musí byť e, ekologická a finančne zaujímavá v tej budove, ktorá nám patrí. Čiže tie žiadosti, aby sme mali jasnú víziu o potrebách, to chápem, to je legitimná potreba, a hoci ja si skutočne myslím, Neviem, za akých, podmienkach, za akých podmienok pracujete vy, ale mnohí z nás nemajú dostatočne veľký alebo obrovský priestor, aby umiestnili svojich spolupracovníkov, ale môžeme o tom urobiť expoze, o týchto potrebách, potrebách spojených s rozšírením, o potrebách po Lisabone, ale myslím si, že potrebujeme vzhľadom na blízkosť tejto budovy, je to vedľa, ľahko, je, je tam ľahký prístup, je v, v rámci e, cien na trhu. Ďakujem za tú ponuku, ktorú nám ponúkajú koordinátori a predsedníctvo určite odpovie, ale myslím, že vám, vás presvedčíme, ak vám predložíme všetky tie prvky, ktoré hovoria, že to nebolo náhodou, že predsedníctvo chce túto budovu. Je to taká stará žiadosť a je predmetom hĺbkovej práce, čiže ehm, toto by som chcela povedať aj pre koordinátorov. Ďakujem, pani podpredsedníčka. A teraz pán Haglund. You, First... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že si vážim ten prístup, ktorý ste vy navrhli, teda flexibilná e, flexibilné riešenie tejto situácie, ale zároveň vás chcem upozorniť e, na to, že pán Bokroš, pán správodajca, má e, zoznam otázok, na ktoré nemáme odpovede. My sme obaja zo severu a tam tá oranžová, v mojom prípade je skôr červenšia než zelená ja som aj trošku nádeje zelenej v tom vašom prístupe zaznamenal. Takže ja si myslím, že hospodárska situácia momentálne je relatívne zložitá a my musíme našim poplatníkom e, vysvetliť, prečo používame e, toľké prostriedky na nákup budovy. A nemáme podľa mňa dobré argumenty. Ja som v tom výbore nový, takže nemám skúsenosti s nákupom budov. Nebol som ani poslancom parlamentu, ja viem, že predsedníctvo má posledné slovo, ale ja by som podporoval prístup e, taký, ako navrhol spravodajca, teda ak nebudeme mať e, odpovede zodpovedajúce, uspokojujúce, tak budeme hlasovať proti, pretože tie rokovania možno už zašli tak ďaleko, že nebudeme mať žiadnu možnosť e, úniku. Takto sa veci e, dejú napríklad aj u mňa, v mojej domovskej krajine. Takže pevne verím, že dostaneme uspokojivé otázky na tie, odpovede na tie otázky, e, ktoré predložil spravodajca. Ďakujem. Ďakujem kolegovi. A teraz pán Gajer. Äh, Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel oceniť, ako ste to naformulovali, ako citlivo keď ste nám opísali vlastne, aké majú možnosti, aký mohol byť ten postup. Čo sa týka môjho povodu, ja pochádzam zo severovýchodu Nemecka a ja by som to povedal tak, u nás to chápeme tak, že ak je nejaká dodatočná potreba, tak môžeme to porovnať s tým, že keď si chcem dať rezien, tak si nekúpim predsa celé prasa. Takže podľa mňa to je porovnateľ situácia s tým, čo vlastne sa snažíme teraz riešiť. Tá správa, ako ona bola prezentovaná, tak vidíme, že je tam dodatočná potreba. A ak sa nemýlim, tak je to 140, 124 miest, ktoré súvisia s rozšírením, ale nie je tam zakomponované ani, nie je zakomponované tam ani to, aká vlastne potreba na administratívne priestory mohla vyplývať z eh, Lisabonskej zmluvy. Na druhej strane tu v Európskej štvrti máme takú situáciu, že vidíme, že máme tu voľných priestorov dosť, a síce 13 To znamená, že Európsky parlament má koniec koncov dostatok kapacít. Keď si pozrieme okolie, tak je tu dostatok priestorov, ktoré by sme si mohli prenajať. To znamená, že tam by sme mohli umiestniť tých pracovníkov. Na druhej strane, chápem, že je tu situácia, ktorá je prepojená na belgické právo. To znamená, že by sme museli zaplatiť istú cenu, e, nešlo by o kúpu, išlo by prenájom na 99 rokov s opciou na prípadnú kúpu a toto by bolo vyššie ako je trhová cena. Keďže vidíme, že trhová cena sa vyvíja tak, že kríza a ceny klesajú a predsa je tu množstvo správ o situácii v Bruseli a ako to vyzerá s kancelárskym priestormi a tento si to prečíta, vidí, že ceny predsa klesajú. To znamená, že dnes by sme kúpili, tak povedať, z potrebu, nad trhovú cenu za takých podmienok, kde vieme, že keď skutočne nastane tá potreba, tak tá cena bude podstatne nižšia. Takže ja nevidím, aké by to malo zmysel ísť tou cestou kúpy. Preto, čo sa mňa týka, tak toto uznesenie, tak ako ste to naformulovali dobre, ja by som to dokázal takto podporiť, ale ja skôr tú oranžovú chápem tak, že tá oranžová svieti veľmi slabo. Skôr tam vidím to červené svetlo. A to máme teda situáciu, kde tí, ktorí sú zodpovední za hospodárenie tejto inštitúcii, povedia prezidiu, že áno, môže teda konať, ale keď si uvedomíme, že ako to vysvetlíme daným poplatníkom, tak vidím tam veľké rezervy a problémy. Ďakujem. Ďakujem. Salvador. Well, for the time being, there is nothing to explain to nobody. Áno, momentálne je to len predbežné rozhodnutie. Teraz uh, eh, Biro sa snaží eh, uspokojiť tie podmienky, ktoré sme my predložili. A ja mám teda pocit, že ten list, ktorý sme zaslali po dlhých diskusiách, s, som ťa koordinátorov, že tento list teda má byť ešte len zaslaný. Ja si uvedomujem, že je potrebná transparentnosť a samozrejme predsedníctvo chce, aby sme rýchlo rozhodli. A toto je naozaj nutné, súrne, ale zatiaľ nemáme bohužiaľ k dispozícii dostatočné argumenty ani na to, aby sme prijali, ani na to, aby sme zamietli túto kúpu. Predrečník mal naozaj pravdu, že nekupujeme budovu, pretože ide podľa belgického práva len o nájom na 99 rokov. A to by mohlo mať e, určitý vplyv na záverečné náklady nákupu tejto budovy. My len dávame predsedníctvu taký nejaký prvý súhlas na pokračovanie v rokovaniach a záverečné rozhodnutie musíme prepojiť e, s podmienkami, teda že tie podmienky musia byť splnené, aby sme my ten transfer naozaj odhlasovali. A tieto podmienky, ktoré sme my stanovili v našom liste, sú podľa mňa veľmi závažné. Teda my takto záverečné rozhodnutie oddialíme na neskôr. To je to finančné rozhodnutie, kedy náš výbor povie áno alebo nie tomu transferu. No a toto rozhodnutie my napojíme na splnenie týchto podmienok. Podľa mňa momentálne toto je veľmi dobrý prístup. Takže toto rozhodnutie mi naozaj vyhovuje. Je vous remercie. Monsieur Manka. Ďakujem vám, pán Manka. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som aj ja vyslovil svoj obdiv tej formulácii, ktorú ste predložili vy dnes a myslím si, že všetci, čo tu hovorili, tak sa pohybovali okolo tej oranžovej <laughs> Yes. <laughs> Eh, ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som vám aj ja vyslovil svoj obdiv k tej formulácii, ktorú ste ktorú ste nám navrhli a myslím si, že všetko, čo tu zaznelo, sa pohybuje okolo tej oranžovej. Jedno troška ďalej, jedno troška bližšie, ale nakoniec dnes tá oranžová si zasvieti. Ja e, si myslím, že je dôležité, aby tí, ktorí pôjdu vyjednávať, aby, aby tu, tu boli dva také rôzne názory. Jeden názor je, nemáme iné východisko, iba to kúpiť. A druhý názor je, že máme iné alternatívy, máme rezervy. A ja by som chcel, aby sme poslali jasné posolstvo tým, čo budú vyjednávať, aby išli diskutovať v tom duchu, že máme iné alternatívy a keď to takto prednesieme, tak som si istý, že budeme mať aj lepšie podmienky e, do budúcnosti. Čiže budeme mať po ďalších rokovaniach dve veci potrebujeme. Jedna vec je všetky kalkulácie a dôvody, prečo to kúpiť a druhá vec je naozaj dosiahnuť u toho, kto to predáva, lebo on dnes ten čo predáva má určite názor že my nemáme inú alternatívu a preto je cena taká vysoká. to znamená mali by sme skutočne mať vždycky vo vrecku pripravenú alternatívu. ja mám skúsenosti v týchto veciach niekoľko desiatok objektov e, som, som kúpil keď som pôsobil v iných funkciách a keď som vytiahol že nemám inú alternatívu a potom som vytiahol tú druhú alternatívu tak vám poviem že ten rozdiel bol radikálne väčší. čiže skúsme naozaj týmto spôsobom postupovať a ja si myslím, že tú situáciu nakoniec zvládneme. Ďakujem. Ďakujem. Ešte tu máme pána Grecha, pána Beldera a potom budeme hlasovať. Pán Grech. Ďakujem, pán predseda. Ja som z juhu a dúfam, že nebudem automaticky považovaný za niekoho kompetentného v tejto otázke. Dovolte mi povedať následovné. Tá diskusia je podobná ako v minulosti. My sme sa dohodli na tom, že by tu mala byť nejaká multianuálna, teda viacročná stratégia pre budovy. A to sme opakovali každoročne. Ale stratégia zatiaľ nikdy neprišla. Takže ja pevne verím, že teraz, tentokrát, koncom roka naozaj dostaneme takúto viacročnú stratégiu. V opačnom prípade mám pocit, že rozpočtový výbor stráca svoju právomoc, že nás berú na ľahkú váhu a toto sa mi nepáči. Takže požiadali sme o viacročnú stratégiu pre budovy a myslím, že teraz by nám ju už mali naozaj predložiť. Máte pravdu. Pán Beldert. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa k tejto téme vyjadril už na sadení koordinátorov. Teraz môžem pridať následovné. V Holandsku je to tak, keď vidíme oranžovú, tak zastavíme. Takže podľa mňa takto by sme mali postupovať. Merci de... Ďakujem za to, že ste nám dali vaše stanovisko tak rýchlo a tak dôrazne. Áno. Ja mám otázku k postupu procedurálneho charakteru. Ja si myslím, že členovia výboru chápu vaše rozhodnutie, teda že e, si vyberáme možnosť tej oranžovej. Ale poprosím vás, predtým, než zašlete ten list, prosím, dajte nám ho k dispozícii tak, aby sme mali možnosť do ne nazrieť a vyjadriť sa k nemu. A budeme musieť reagovať naozaj mimoriadne rýchlo, ale aby sme ho mali k dispozícii. Áno, presne tak. Milí kolegovia, ďakujem za túto diskusiu, ktorá umožní ísť do hĺbky a ukážu, ukazuje tiež, že členovia rozpočtového výboru majú tie isté, um, tie isté potreby a tie isté problémy ako tie, o ktorých sme hovorili počas stretnutia koordinátorov. Pani Duran hovorila, že je trošku schizofreničkou. My všetci sme trošku schizofrenici v tomto Eh, kontexte chceme, aby sme mali eh, nástroj na fungovanie pre tento parlament a potom, ako povedal pán Gajer, musíme skladať účty našim eh, voličom, daňovým poplatníkom, musíme ukázať, že dobre spravujeme zdroje, ktoré sú obmedzené v Európskej únii zároveň, ale Majme na zreteli aj to, že všetky národné parlamenty majú realitnú politiku, ktorá je ambiciozná, a stratégia spočíva v tom, že sa snažia získať budovy v blízkosti e, sídla daného parlamentu. Táto stratégia je veľmi rozšírená. Ja si nemyslím, že či už je to na severe alebo na juhu, na východe alebo na západe Európy, že by nás mal niekto v tejto oblasti poučovať. Tak ako hovoril Salvador, a to hovorím pre pána Haglunda, O 5 rokov nás budú súdiť alebo posudzovať naše činy a ja nechcem o 5 rokov byť v situácii, kedy sa mi povie, že preto, lebo ste mali krátkodobé, e, krátkodobé stan, krátkodobý pohľad v rozpočtovom výbore, tak Európsky parlament mal vynikajúcu príležitosť získať budovu blízko svojho sídla, získal nejakú nevyhovujúcu budovu na druhom konci Bruselu. Tým chcem povedať to, že my nebudeme rokovať, je nám 88, my nebudeme rokovať s predajcom, my, rozpočtový výbor. Nemáme zodpovednosť rokovať našťastie pre financie Európskej únie. Predsedníctvo alebo podpredseda, ktorého poverí e, predsedníctvo alebo generálny tajomník poverený predsedníctvom, môže jediný rokovať. My len určujeme rámec. Ak teda súhlasíte, a samozrejme, že to dám na hlasovanie, ak súhlasíte, tak budeme postupovať v súlade s odporúčaniami e, koordinátorov. Podpíšem list, ktorý dám najskôr na zváženie všetkým koordinátorov. Oni to predložia ostatným osobám, ale dnes večer pripravíme návrh tohto listu. A to si želáme všetci, pán Ferm, pán Gajer, hovorili o tých bodoch, ktoré chceme dodržať. Pani Durand hovorila o ekonomickom aspekte budov, to by sme tam mohli doplniť. Určite by sme to obhájili pred predsedníctvom, ale v tomto liste nevyjadrime pozitívne stanovisko, ani negatívne stanovisko. Necháme, aby ten proces pokračoval. Ale pripomenieme s polutovaním, že sme nemali podrobnosti, ktoré spravodajca potrebuje. Pripomenieme, tak ako to hovorí pán Grech, že už 3 roky minimálne žiadame predsedníctvo o, o strednodobú stratégiu v oblasti budov. Stále ju nemáme. Ale za týchto podmienok si vyhradzujeme naše stanovisko k presunu prostriedkov, ktorý jediný umožní takúto operáciu. Čiže spôsob odpovede predsedníctva na otázky, ktoré položíme, bude tam zoznam, ovplyvní naše stanovisko. Zmeny spojené eh, so situáciou finančná kríza, tak ako to povedal pán Ferm, táto politika akvizícií, ktorá mala zmysel pred krízou, má stále zmysel aj dnes, eh, ale treba urobiť prepočty E, výhody byť majiteľom alebo nájomcom, strednodobá stratégia, skutočne potreby, to tu bolo už evokované, krátkodobé, strednodobé a neskoršie potreby a spôsob, akým predsedníctvo vezme do úvahy želanie, ktoré sme vyslovili v uznesení pána Maňku pred chvíľou. Takže navrhujeme, aby sme postupovali takýmto spôsobom. Na tomto základe vypracujem návrh listu, ktorý predložím s koordinátorom a podpíšem ho až vtedy, keď si budem istý, že budem mať ich súhlas. Predkladám tento návrh kompromisu na hlasovanie. Kto je za? Ďakujem. Proti? Pán Belder je proti? A pán Blozovič je proti? Kto sa zdržal? Pán Gajer. Čiže väčšina je za, ďakujem vám. A teraz si musím zaslúžiť vašu dôveru. Chceli sme pracovať až do pol siedmej, ale vidím, že ste netrpezliví a tým pádom končím túto schôdzu. Ďakujem vám. Reste plus qu'à écrire.